Európskeho parlamentu, protokoly a texty schôdze z 27. februára sú k dispozícii. Sú nejaké pripomienky? Nie je tomu tak. Dámy a páni, dva týždne sa hovorí o e, nositeľke ceny Razanovej a